rozprávať o tom, že poslanec Európskeho parlamentu Miloslav e, Ransdorf zomrel 22. januára vo veku 62 rokov. Pán Ransdor bol od roku 2003 e, členom tohto parlamentu, bol členom GUE NGL Frank bol podpredsedom výboru pre priemysel, výskumu a energiu a taktiež členom delegácie Euronestu a taktiež parlamentného zhromaždenia EU e Ukrajiny. E, bol doktorom filozofie, e, veľa publikoval, okrem iného o dejinách reformácie, o Marxovi a o pôvode a americkej politickej kultúry. Teraz vás poprosím o minutu ticha na počesť zosnulého kolegu. Plac.